Well, good morning, everybody. Dobrý deň. Teším sa, koľko, koľký z vás ste prejavili záujem o toto rokovanie 7 minút potom, ako sme mali začať. Takže začneme. Začneme s dnešným programom. Pán Buzek sa ospravedlňuje, pretože príde až popoludní. Pred eh, záverom zasadnutia. To znamená, že o jeho prítomnosť nebudete ukrátení. Eh, dnešný program pozostáva z mojich oznámení. Prvé oznámenie. Dnes e, do poludnia, respektíve zajtra do poludnia sa nebude konať zasadnutie. Čiže vo štvrtok zasadnutie, ktoré sa mala konať od e, popoludní, e, náš program sa nebude konať. Žiaľ, bolo to spôsobené neprítomnosťou e, e, vystupujúcich. To znamená, že dnes popoludní my budeme pokračovať tou diskusiou, ktorá mala prebehnúť na zajtra. zajtra. Ehm, e-mailom ste boli informovaní o tom, že e, otázka na ústne zodpovedanie zodpovedanie spravodlivý trh pre priemysel. To bol pôvodne plánovaný bod 8 programu. Čiže toto, tento bod bol odložený na neskôr, čo znamená, že dnes budeme hovoriť e, popoludne len o dvoch bodoch. Teda budeme, pardon, hlasovať iba o dvoch bodoch. Máte prosím nejaké pripomienky k dnešnému programu? Nie je tomu tak. A preto prechádzame k ďalšiemu bodu, ktorým je schválenie zápisníc zápisnice z 21. marca 2018. Máte prosím nejaké pripomienky k zápisnici? Nie sú. Z tohto dôvodu sa zápisnica považuje za schválenú. Môžeme teda pristúpiť k nášmu programu. Prvým bodom ktorého je návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady o hodnotení zdravotníckých technológií a zmene smernice 2011-24 EU. Je to správa. mi je líbe. Viering z ALDE. Like just... E, vážení kolegovia, chcel by som vás teraz upozorniť, že po vyše 20 rokoch dobrovoľnej spolupráce pri hodnotení technológie pre zdravotníctve Európska komisia navrhala posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi tejto veľmi citlivej oblasti pre európskych občanov. Môj otec bol lekár, takže veľmi dobre viem, o čom sa hovorí. Toto je prvá výmena názorov k stanovisku e, gesto, gestorského, gestorskému výboru v rámci bežného legislatívneho postupu. Chcel by som vás informovať, že sa nemusíme až tak ponáhľať. Na túto rozprávu máme 30 minút. Spravodajkyňa pani Viering má 5 minút na prezentáciu jej brilantných myšlienok. Ďakujem, pán predseda, budem stručná. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, vážení zastupcovia komisie, ďakujem vám za vašu prítomnosť. Ako spravdajkyňa pre legislatívne stanovisko k tejto k tomuto nariadeniu, by som chcela uviezť krátky prehľad mojich krátkých eh, pripomienok k návrhu komisie. Po vyše 20 rokoch dobrovoľnej spolupráce musím povedať, že skutočne vítam návrh komisie spolupracovať konzistentnejším spôsobom, pokiaľ ide o tieto, túto oblasť. E, Vyše 58 orgánov Európskej únie vykonáva hodnotenia s použitím rôznych metológií a s rôznymi kapacitami e, HT, HTA, e, to znamená hodnotenie zdravotníckej technológie. Týka sa to aj klinických aspektov HTA Zdravotníctvo predstavuje kľúčovú súčasť našej ekonomiky a využíva 10 HDP EU. Posilnená spolupráca by zvýraznila efektívnosť, znižila by náklady pre prevádzkovateľov zdravotníctva školských zariadení a zvýšila kvalifikáciu. E, my, e, pokiaľ ide o legislatívu, e, tak táto ešte nie je jasne vymedzená. Ja sa domnievam, že koordinačná skupina ako kolegium nezávislých expertov na HTA zo všetkých členských štátov by mala zohrať rozhodujúcu úlohu pri vývoji tohto procesu. Myslím si, že Európska komisia by mala v tomto smere poskytovať e, podporu a prispievať k výberu metodológií. Hlavným cieľom každej HTA by malo byť e, vypracovať spoločný prístup e, s konečným cieľom zvýšiť kvalitu a zodpovednosť HTA v celej EÚ. Tu by som chcela zdôrazniť dôležitosť zberu údajov. Zber a kvalita údajov sú kľúčové pre zabezpečenie kompatibility a porovnateľnosti informácií medzi členskými štátmi. Záverom by som chcela vyjadriť svoje isté znepokojenie, pokiaľ ide o začlenenie zdravotníckých pomôcok do návrhu HTA. Chcela by som eh, si vypočuť stanovisko kolegov aj komisie, pokiaľ ide o odkaz na začlenenie nariadenia o zdravotníckých pomôckach, ktoré nadobudne účinnosť v roku 2020. Eh, a pretože navrhuje sa, aby aj toto spadalo do tohto hodnotenia. Vopred vám ďakujem za vašu spoluprácu a skutočne sa teším na naše rokovania, na naše rozhovory. Ďakujem veľmi pekne za tieto cenné pripomienky týkajúce sa najdôležitejších bodov, respektíve najdôležitejšieho bodu, čím je e, predísť nadmernej regulácii oblasti, kde e, zohráva veľkú úlohu práve dobrovoľná účasť, pretože sú tu obavy, že Európska únia e, mnohé aktivity nadmerne reguluje. Teraz má každý spravodajca dve minúty na svoje vystúpenie. Prvým je zástupca EPP, pán Busua. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať a zablažovať e, pani Vierník za jej dobrú prácu, dobrú spoluprácu. Verím, že to bude pokračovať, až kým sa neuzavrie práca na tomto dokumente, hoci s niektorými aspektami nesúhlasíme. Pokiaľ ide o spoluprácu v rámci EÚ e, v oblasti HTA v prospech pacientov je to veľmi dôležité. Preto vo všeobecnosti e, podporujem e, pripomienky komisie a návrh komisie, hoci niektoré jeho časti sú citlivé, najmä pokiaľ ide o záväznosť. Ale pred dvoma desaťročiami sme v podstate viedli rovnaké rokovania e, v rámci e, diskusie o EMA, o Európskej e, liekovej agentúre, ktorá sa medzi časom osvedčila ako orgán, ktorý prispieva k zdraviu európskych občanov. Ja by som e, chcel e, vyjadriť svoje stanovisko. Pokiaľ ide o návrhy týkajúce sa začlenenia zdravotníckých pomocok, e, tu mám isté pochopnosti. Súhlasím, že hodnotenie technológie zdravotníckých pomocok predstavuje isté výzvy, najmä pokiaľ ide o medicínske produkty, ale nariadenie má pôsobnosť obmedzenú na vysokorizikové zariadenia v triede 4 4B a 4D, ktoré už teraz spadajú pod pôsobnosť nariadenia, príslušného nariadenia. A v tomto návrhu myslím si, že nie je vhodné e, začeniť ustanovenia e, v tejto súvislosti a neprospelo by to e, pacientom tá pôsobnosť je príliš úzka a pokiaľ ide a máme krátku lehotu, a pokiaľ ide o e, in vitro diagnostické pomocky, tam je e, termín 2022. Myslím si, že my ako Európsky parlament by sme mali byť e, trocha opatrní, pokiaľ ide o umožnenie expertom v členských štátoch a aby si sami určovali e, svoje postupy, ale je potrebné stanoviť niektoré konkrétne kritéria. Bol by som rád, keby spravodajkynia vysvetlila niektoré veci, pretože mnohí z mojich kolegov a spolupracovníkov nerozumejú celkom pozmeňujúcemu návrhu 22, predovšetkým druhej časti odseku 2. A napokon ako obhajca inovácií sa domnievam, že procesný a metodický rámec e, klient klinických skúšok a e, postupy pri spoločných klinických skúškach a spoločných konzultáciách musia byť neprestajne aktualizované, aby sa sledoval vývoj v oblasti vedy, aby sa zabezpečila potrebná flexibilita a umožnilo adekvátne hodnotenie e, zdravotníckých technológií. Ďakujem. Ďakujem. E, vy ste prečerpali svoj čas zhruba o pol druhá minúty. Napriek tomu vaše myšlenky sú cenné, pretože vždy je potrebné sledovať vývoj. E, v opačnom prípade by sme sa niekde mohli zaseknúť a uvideli by sme, ako nás druhý predbehli. Ďalšie stanovisko, pán Opas za SAD. Comisiei cu privire la un cadru consolidat. Vítame iniciatívu komisie. Mm, bude to lepší základ pre hodnotenia, pretože tieto technológie zohrávajú dôležitú úlohu pre pacientov, ale aj pre samotný technologický vývoj. <clears throat> Tieto zdravotnícke nástroje by mali byť pravidelne vyhodnocované <clears throat> práve preto, že sú dôležité eh, tak pre pacientov, ako pre samotný pokrok. A údaje <clears throat> zozbierané aj v iných členských krajinách eh, by mali byť eh, porovnateľné. A treba, treba taktiež zaručiť transparentnosť. Zatiaľ existujú rôzne databanky a prepojenie navzájom je tiež dôležité. Súčasný návrh <clears throat> definuje dosť nejasne metodiku, čiže štandardizácia metodiky v záujme porovnateľných údajov je žiadúca a to v celej oblasti, teda v celej EÚ. Zavedením dostatočnej spolupráce v oblasti vývoja takýchto technológií by členské krajiny mali lepšie využívať dostupné zdroje. Myslím si, <clears throat> že aj ochrana údajov a ich dôvernosť je niečo, čo musíme mať na pamäti. E, naozaj treba chrániť e, pacientov v tomto zmysle. Potom lekárske zistenia v prípade zriedkavých eh, chorôb. Eh, to je tiež niečo, čo treba možno zlepšiť. Možno, že by sme mohli mať novú kapitolu o porovnateľných štúdiách v zmysle štandardných eh, liečebných postupov, pretože aj agentúra pre hodnotenie vývoja týchto technológií by mala mať takéto údaje k dispozícii. <clears throat> Vďaka tomu bude práca účinnejšia a aj terapeutická hodnota sa bude dať lepšie zhodnotiť. Ďakujem. Well, thank you very much. E, ďakujem. Myslím si, že vaša pripomienka k ochrane osobných údajov je cenná. Myslím si však, že nadmerná regulácia v tejto oblasti by mohla byť škodlivá v prípade niektorých zariadení, lebo ako viete, je tu obrovská škála možností rozvoja týchto e, vecí a mohlo by dôjsť k nejakému konfliktu medzi ochranou osobných údajov a ďalším e, rozvojom a technickým vývojom týchto zariadení, ale to je problém viacerých nariadení. E, máme tu prosím aj ďalších tieňových spravodajcov, ktorí by chceli vystúpiť k tejto téme. Ak tomu tak nie je, poprosím členov, ktorí majú príležitosť vyjadriť sa v rozsahu jednej minúty. Kto by sa chcel vyjadriť k tejto téme? Ak e, nikto, tak by som chcel poprosiť zástupcu komisie. Máme plno času a komisia môže dostať e, dokonca až 3 minúty. Pani Ampelas. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás pozvali na túto rozpravu a ďakujem aj spravodajcov, spravodajkyni pani Viering eh, a gratulujem k podpore tejto správy. To nám pripomína, ale chcela by som pripomenúť, že táto práca nezačína len týmto návrhom, ale my sa tomu venujeme v EU už 20 rokov v tejto oblasti HTA, ale domnievame sa, že nastal čas, aby sme zintenzívnili naše úsilie v tejto oblasti. Rovnako si myslím, že dôležité sú tie aspekty, na ktoré poukázala jednak táto diskusia aj my v našom návrhu, a to je zakladanie e, na dôkazoch. Chcela by som sa vyjadriť predovšetkým k otázke zdravotníckých, otáz, e, pri, zdravotníckých pomocok a vyjadrených pripomienok. Pokiaľ ide o tento návrh, my sme veľmi starostlivo počúvali názory, ale aj obavy predstaviteľov sektoru zdravotníctva a snažili sme, tieto, snažili sme sa tieto obavy spracovať v rámci tohto návrhu. Keď sa pozrieme na rozsah pôsobnosti, oblasti, na ktorý poukázal pán Busoj. Ehm, rozsah pôsobnosti, pre, pokiaľ ide o zdravotnícke pomocky, je v návrhu veľmi obmedzený, pretože nám ide iba o také pomocky, ktoré majú pridanú hodnotu z hľadiska spolupráce, čiže ide predovšetkým o rizikové e, zariadenia či pomocky a preto máme na mysli len tie, ktoré už prešli príslušnými kontrolnými postupmi a ku ktorým sa vyjadrili panely expertov. E, okrem toho musia byť vybrané aj výber, výberovou komisiou, ktorú tvoria zástupcovia členských štátov, čo znamená, že návrh len vo veľmi obmedzenej miere poskytuje priestor pre zdravotnícke pomocky a to len do miery, do akej sú štáty ochotné spolupracovať. Okrem toho je, vyžaduje sa ochota spolupracovať aj v iných e, oblastiach, kde sa vyžaduje dobrovoľnosť časť. Druhým aspektom je čas. My sme v návrhu e, sa snažili zabezpečiť, aby sa časové rámce neprekrývali. A pokiaľ by sme boli príliš ambiciozní, e, myslím si, že prvý dátum uplatňovania návrhu by bolo 2023, čo znamená, že nariadenie o zdravotníckých pomockách by už v tom čase začalo byť uplatňované, čiže nenastal by tu program, problém prekrývania sa časových rámcov. A otázka synergie medzi týmito dvoma e, procesmi by bola takto vyriešenia. To znamená, že e, by sa tu mohla spoločná klinická práca v rámci HTA e doplniť aj o to uplatňovanie nariadenia o zdravotníckých pomockách. E, my e, uznávame, že pokiaľ ide o spoločné klinické hodnotenia, tak e, to je možné vykonávať v neskoršom termíne, než je termín predpokladaný pre medicínske produkty a takisto sa tu môže zohľadniť osobitný charakter sektora zdravotníckých pomocok a takisto tu budú mať priestor priestor, rôzne výbory, stretávať sa v rôznych e, konšteláciách, to znamená v konšteláciách začaňujúcich tak e, zdravotnícke pomôcky, ako aj medicínske produkty. Čiže opakujem, že ten priestor pre, alebo rozsah pôsobnosti pre, medicín, pre, pre, pre zdravotnícke pomôcky je e, zúžený a veríme, že v tomto smere zabezpečíme lepšiu spoluprácu. Ďakujem. Myslím si, že to, čo ste zdôraznili, je veľmi dôležité. Čiže my tam nemusíme začleniť také zdravotnícke pomôcky, ktoré by mohli byť pre pacientov potenciálne škodlivé. Teraz e, dostane slovo pani Víring, aby uzavrela túto diskusiu. Budem hovoriť e, vo svojom rodnom jazyku. Ďakujem veľmi pekne eh, a chcela by som sa poďakovať aj tieňovým spravodajcom, ktorí boli priamo zapojení do tejto práce. Mali sme vynikajúcu spoluprácu a to si veľmi vysoko cením. Predovšetkým si cením flexibilitu, ktorá je začlenená do návrhu. Som presvedčená, že spoločne dospejeme k vynikajúcemu výsledku. Ďakujem všetkým. Ďakujem. Pani Cabezon Ruiz sa zobudila po vašom vystúpení. Nech sa páči. Ďakujem. E, pán predseda, ja som, ja som e, nespala, e, ale budem stručná E, tento návrh je podľa mňa užitočný a obsahuje jednoznačnú európsku pridanú hodnotu. A hneď na začiatku by som teda chcela povedať, že mám na, tento, na túto správu e, priaznivý pohľad. Pokiaľ ide o e, výskum e, v tomto odvetvi je tu problém fragmentarizácie a zdôvodnenia z hľadiska potrieb vnútorného trhu, ale my ako výbor sa na to potrebujeme bližšie pozrieť. Nemôžeme to jednoducho zvaľovať na systémy hodnotenia jednotlivých členských štátov, pretože sa vstupuje aj úloha jednotného trhu pre tento typ produktov a ich trh. E, čiže to sa zatiaľ deje fragmentarizovaným spôsobom a preto sa budeme musieť pozrieť na to, ako v tejto oblasti funguje spoločný trh. V mnohých prípadoch tá fragmentarizácia vyplýva aj z nedostatku dôkazov, nedostatku klinických skúšok a podobne. Čiže sú tu isté oblasti, kde náš výbor sa musí, na ktoré sa musí zamerať náš výbor, ako je napríklad kvalita dôkazov a kvalita vykonávania samotných hodnotení a kvalitného výskumu. Chcela by som sa teraz pozrieť na niektoré kontroverznejšie záležitosti a to sú zdravotnícke pomocky. Návrh komisie by možno, že mohol zajsť ešte ďalej. V niektorých oblastiach nie je dostatok dôkazov na e, vylepšenie hodnotenia výskumu a inovácií pre zdravotnícke pomocky. A pritom je tu naozaj obrovský rast. Všetci, ktorí tu pôsobia, by mali mať možnosť dielať informácie aj jednotlivé agentúry v členských krajinách väčšinou majú samostatné oddelenie na analýzu takýchto zdravotníckých pomôcok, podobne ako pri liekoch. Takže <clears throat> treba čo najskôr nastoliť dialog a umožniť tak skutočnú spoluprácu. Nariadenie alebo smernica o zdravotníckých pomockách, ktorá nadobudne účinnosť, tiež kladie dôraz na bezpečnosť. Ale nemáme celoeurópsky text, kde by sa hovorilo o účinnosti. Keď povolujeme uvedenie na trh nejakého lieku alebo zdravotníckej pomôcky, tak musí byť samozrejme bezpečný ale aj účinný. Takže táto spolupráca by mohla byť dobrým spôsobom, ako dosiahnuť takýto cieľ, teda bezpečnosť, istota, ale aj účinnosť. A to všetko predpokladá kvalitný výskum a inovácie vo všetkých členských krajinách. Pri zdravotníckých pomôckach treba mať na pamäti rizika, ale možno, že uskutočniť aj štúdiu o ich možnom dopade na verejné zdravie a samozrejme aj e, cenu. Ďakujem, hovorí pán predseda. Samozrejme, že vás eh, spravodajkyňa pozorne počúvala. Myslím, že treba ešte spomenúť lehotu na prekladanie pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov je 23. máj, obed, <clears throat> čiže 12. hodina. Hlasovanie na našom výbore bude 9. júla V gestorskom výbore Envy sa bude hlasovať, ale dátum ešte bude potvrdený nadväznosti na naše hlasovania v pléne by to malo byť e, v oktobri na prvej plenárnej schôdzi v oktobri 2018. Takže týmto môžeme tento bod uzavrieť a teraz ideme na ďalší bod rozhodnutie Rady o uzavretí v mene Európskej únie zmeny číslo 1 memoranda o spolupráci nad 19406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou. E, kolega Kelly je už tu, prvý tieňový spravodajca, ale ešte predtým musíme povedať, že toto, táto zmena bola vyjednaná medzi komisiou a federálnou e, komisiou pre leteckú dopravu december 2017 v mene únie. E, letecká doprava je zásadná, pretože 60 takejto leteckej dopravy sa koná alebo uskutočňujú práve americký a európsky e, letecké spoločnosti. Je tu článok 102 odsek a článok 218.6. 6. odsek zmluvy o fungovaní EÚ. E európsky parlament sa teraz má vyjadriť, lepšie povedané odsúhlasiť takéto obnovenie. Ja chcem povedať e, jednotlivým poslancom, že máme do 10. čas, potom začneme s hlasovaním. Na to prosím pamätajte. Takže najskôr dostane slovo spravodajca, pán Paxas, a odprezentuje tento návrh správy. A on má 3 minúty k dispozícii. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto memorandum si vyžaduje, aby som hovoril len stručne. Memorandum o spolupráci medzi EU a USA sa uplatňuje od roku 2011. Odvtedy sme videli dosť konkrétne výsledky. Došlo aj k výskumu a vývoja, vývoju v oblasti riadenia leteckej dopravy. Bol schválený projekt Cezar, jednotné európske nebo, ale aj projekt Next Gen a to spravuje americký úrad pre leteckú dopravu. Ja som rád, že sa rozšíri rozsah memoranda a budú pokryté všetky etapy modernizácie riadenia, vrátane nasadenia. Čiže bude možné pokračovať v spolupráci, dokonca sa rozšíri jej rozsah a e, podporí sa aj výskum a vývoj v oblasti civilnej leteckej dopravy. Navrhnuté rozhodnutie je v súlade so záujmami EÚ. a aj s našimi politickými cieľmi. Ďakujem pekne za tento úvod, pán spravodajca. Teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia. Pán Kelly je pripravený. A každý tieňový spravodajca má dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetko, čo súvisí s vzťahmi medzi EÚ a USA v tomto kontexte je vítané, pretože sa hovorí o, o slab, e, slabnúcej spolupráci a rozdieloch. Tuto sú historické záujmy na spolupráci medzi EÚ a USA. Musíme sa pozrieť na všetky tieto body jednotlivo, ale treba mať na pamäti aj kontinuitu a dlhodobé záujmy. A toto memorandum z roku 2011 je veľmi dôležité. Pre dopravu, ale aj spoluprácu medzi USA a EÚ, obzvlášť pri eh, riadení európskeho neba. To je kľúčové. Takže je to dôležité pokračovať e, v tomto duchu, podporovať výskum, vývoj, spoluprácu a mm, umožniť pokračovanie otvoreného neba, zaručiť aj bezpečnosť e, cestujúcich a zaručiť čo najlepšiu spoluprácu medzi Európskou stranou a USA. To si všetci želajú a spravodajca pán Paxas na to už poukázal a musím povedať, že e, robí všetko v záujme pokračovania. Je to pozitívne, ja to vítam. Ďakujem za tieto slova pán Kelly. Pýtam sa, či je tu ešte niekto, kto by sa chcel vyjadriť za SAD. Zdá sa, že nie. Pán Češak, mm, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj spravodajcovi. Čo skoro budeme hovoriť o budúcom viacročnom finančnom rámci o spolupráci medzi USA a Európou. Ide o to zvýšiť bezpečnosť v oblasti leteckej dopravy a to je podľa mňa veľmi dobrý príklad toho, prečo musíme neustále investovať viac do výskumu a vývoja v úzkej spolupráci s tretimi krajinami. Ten, toto memorandum o spolupráci medzi EÚ a USA v oblasti výskumu a vývoja e, z roku 2011 v civilnom letectve. Ide tu o riadenie tejto dopravy ATM, ale teda aj o výskum a vývoj, ako som už povedal. Už e, došlo k mnohým zlepšeniam a aj sú e, lepšie prepojené systémy americké a európske Zvyšila, si, zvyšila sa ich interoperabilita. Toto je len logické pokračovanie. Preto vítame túto iniciatívu rady, pretože práve ide o to predložiť toto memorandum o spolupráci aj v budúcich rokoch. Tieto systémy riadenia leteckej dopravy budú dobré aj pre našu zamestnanosť a rast v EÚ a preto v mene mojej skupiny chcem potvrdiť to, že sa e, pripojíme k spravodajcovi a podporíme toto predloženie. Ďakujem, pán Česák. Myslím, že je to ideálna situácia, pretože sa všetci zhodneme so spravodajcom. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť? Zdá sa, že nie. Ani za komisiu tu nik nie je. Ale pani Víring, ak by boli otázky na komisiu, tak ich e, požiadame o písomnú odpoveď. Pani Víring, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pani Meissner je teňovou spravodajkňou za ALDE a chce sa poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu. V oblasti letectva naozaj je dobre presadzovať medzinárodné normy, pretože je to v záujme férovej konkurencie a inovácií a preto plne podporuje rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto memoranda o spolupráci. EÚ a USA budú môcť ešte lepšie spolupracovať v oblasti modernizácie e, systémov riadenia leteckej dopravy a teda e, zvyšovať medzinárodné normy v tejto oblasti. Ďakujem. Myslím, že si to uvedomujeme. V tomto duchu sa to nieslo aj na našom výbore. Vieme, že my sme potom vzorom pre zvyšok sveta Pani Komplanatri práve prišla medzi nás. Chceli by ste sa vyjadriť? Ďakujem. Je to, myslím, že dosť jasné. Lepšia spolupráca medzi USA a EU. To je v našom spoločnom záujme. To poukázal už aj spravodajca. Ide o to zlepšiť túto spoluprácu nielen výskum a vývoj, ale aj konkrétne uplatňovanie aj mimo e, práve len oblasti riadenia leteckej dopravy. Letecká doprava sa e, vyvíja najrýchlejšie vo svete. E, medzinárodné združenie hovorí o skoro troch o, o naozaj o obrovskom zvýšení počtu pasažierov v roku 2036. Takže sa musíme e, uistiť, že to taktiež bude videné v, vo svetle klimatických zmien. Treba však e, presadzovať viac aj biopaliva v leteckej doprave a na to by mohla táto spolupráca prehlbená slúžiť ja dúfam, že sa bude o tom hovoriť aj v kontexte smernice o obnoviteľných zdrojoch energie, potom myslieť aj na preťažené letiska vo svete. Čiže stručne naozaj je dobré, že sa prehlbí spolupráca medzi EÚ a USA a každopádne podporujem odporúčania spravodajcu. Ďakujeme za vaše cenné slova. Áno, bezpečnosť je mimoriadne dôležitá. Určite sa o tom ešte bude dlho diskutovať, aj keď sa hovorí aj o možnosti využívania elektrického pohonu v leteckej doprave, aj keď sme iba na začiatku. Teraz opäť slovo dostane pán spravodajca na záver. Pán Paksas. Ďakujem pekne, pán predseda. Som na, naozaj rád, že ste ma podporili. Ja opäť e, zdôrazním, že spolupráca medzi EÚ a USA v oblasti výskumu a vývoja riadenia leteckej dopravy je mimoriadne dôležité. Ďakujem za vašu podporu, aj vaše vystúpenia. Dúfam, že to všetko bude zapracované do správy a že to bude mať podporu aj pri hlasovaní. Ďakujem, vážený kolega, aj za tento prejav na záver. E, máme teraz 13 minút do 10, kedy sa začne hlasovať. Ja ešte uvediem harmonogram lehota pre návrhy. 23. maj, 12. hodina, obed, hlasovanie na výbore ITRE 19. júna. Potom v pléne by sa o tom malo hlasovať pravdepodobne v septembri 2018. A teraz si dáme kratučku prestávku do 10. hodiny. Môžete sa trošku osviežiť.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

Yeah. Uh -huh. dear colleagues, it's 10 o'clock. Kolegyne, kolegovia, rád by som vás poprosil, aby ste sa posadili. According to the program, a podľa programu začneme s hlasovaním.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 preskúmame, koľko, zva, koľko je tu prítomných eh, poslancov z každej politickej skupiny. Pani Toja, hľadáte kartičku? Možno vám požičia moju? <laughs> Who possess the card of Madame Toya? Kto má kartičku pani Toje? <laughs> Well, the guard doesn't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 with assessment how many we... Overíme si, koľký sme tu z každej politickej skupiny. Poprosím vás, kto je prítomný? Tlačte áno, tí, čo ste prítomní, hlasujte prosím. Hlasovali ste všetci už? Končím hlasovanie. Vážený pán predseda, hovorí pán Flek. Ospravedlňujem sa, nevzal som si hlasovaciu kartičku, ale som tu, budem indikovať hlasovanie rukou. Takže budeme zaratávať ešte dvoch z každej konkrétnej skupiny. Troch. Takže všetko funguje. V tomto konkrétnom príklade Nikto nie je navyše? Ani u vás? Môžem s vami rátať? Ehm. A teraz začneme. Budeme hlasovať o ústne položenej otázke o technológiách distribuovaných záznamov o transakciách a blockchain, budovanie dôvery prostredníctvom ústupu od sprostredkovania, spravodajkyňou Eva Kajli. Záverečné hlasovanie k otázke na ústne zodpovedanie. Prosím, hlasujte elektronicky menovite. Kto je za? Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 56, 55 plus pani Toja hovorí, že je za. Takže dúfame, že vaši asistenti tú vašu kartičku mohli by ste identifikovať mohli by ste sa spýtať aj kto je proti? Pýta sa pán Butikofer. Bude to publikované, odpoveda pán predseda. Is it, is it enough for you, yeah? Stačí vám to takto? OK. Let's go to the topics. Motion for resolution. Návrh uznesenia. Prosím, ticho. Začneme hlasovať s úvodným ustanovením 10, pozmejúci návrh 1, stanovisko spravodajcu za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Tento, toto úvodné uznesenie prijaté. Kompromis 1. Úvodné ustavenie E. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Pozmejúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. pozmeňujúci kompromisný návrh 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Kompromis trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Pozmeňovací návrh 15. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmeňujúci na návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? To si overíme elektronicky. Pozmenujúci návrh 22. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie zamietnuté. Vy ste za? Takže to bol rozhodujúci hlas a tým pádom je to prijaté. To je dobrá poznámka, ale je to tak či tak prijaté 22 bola prijatá. Hlasujeme o 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to elektronicky. Pozmenujúci návrh 24. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromisný pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Pozmeňovací návrh 28. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 30 za. Proti. Kto sa zdržiava? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmeňujúci 38. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 40 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 41. Ak je prijatý, 42 sa stáva bezpredmetnou. Kto je za? Ďakujeme. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Takže 42 je bezpredmetná. Teraz 43, kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 44. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to elektronicky. Hlasujte Prosím, menovite o 44. Hlasujte elektronicky, prosím, o 44. Je tam o jedného za EPP priveľa. To mi chýbalo. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 45. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 46. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 47. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 48. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Kompromisný pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Pozmenujúci návrh 55. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to elektronicky. Hlasujte prosím o návrhu 55 menovite elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 57. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 58. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 59. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 60. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Accepted. Compromise amendment number 8. Prijaté. Hlasujeme o osmičke. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Amendment 68. If adopted, amendment... 68. Ak sa príjme, 69 sa stane bezpredmetnou. Kto je za 68? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 69 sa stáva bezpredmetnou. Kompromisný návrh 9 za, proti. Abstention. Accepted. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 81. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 82. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 83. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 84. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromisný návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 89. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromisný návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci Návrh 93, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Návrh 94, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Prijatý. Kompromisný návrh 20, 12, pardon, spravedlňujem sa tlmočník, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, 12 je prijatá. 98. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. Overíme? Dobre, ak o to žiadate, 98 si preveríme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Je to teraz jasné? Kompromisný návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 125. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 106. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 107. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 108. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Kompromisný návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 115. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 116. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Let us check it. It's not too clear. 100... To nie je jasné. 116 si overíme elektronicky. Hlasujte, prosím. Teraz končím hlasovanie. Prijaté. 117. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si aj teraz elektronicky. 117. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Je to jasné, prijaté. 100. 18 118. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Kompromisný pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 123. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? prijatý. Kompromisný návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Pozmenujúci návrh 127. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. 128. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 129. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to elektronicky. 129. Nech sa páči, hlasujte. Closing the vote. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Je to rozhodujúca väčšina, aj keď to nebolo zjavné predtým. 130, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, prijatá. 131, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. 132, ak sa príjme, 133 a 134 sa stávajú bezpredmetnými. Kto je za 132? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 133? Keď sa príjme, 134 sa stáva bezpredmetnou. 133, kto je za? 133 proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. Overíme si 133 ešte elektronicky. Nech sa páči. Hlasujte. Končím hlasovanie. Je tam o jedného za EPP pri, pri, pri veľa, o jedného viac. Napravte to prosím, ďakujeme. Končím hlasovanie. 133 bola prijatá. Takže 134 sa stáva bezpredmetnou. Hlasujeme o 135, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania, overíme si aj toto elektronicky. 135. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Accepted. Prijaté. 136. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 137. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 138. Keď bude prijatá, 139 sa stáva bezpredmetnou. Kto je za 138? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 100... Overíme si 138 elektronicky. Hlasujte teraz, prosím. Končím hlasovanie. Bola prijatá Takže 139 sa stáva bezpredmetnou. Hlasujeme o 140. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 141. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? 141 overíme elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Končím elektronické hlasovanie. Prijaté. 142, ak sa príjme, 143 sa stáva bezpredmetnou. Kto je za 141? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 143 je bezpredmetná. 144, ak sa príjme, 145 sa stáva bezpredmetnou. Kto je za 144? Kto je proti? 144, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnutá. 145, kto je za? Kto je proti? Overíme. Nech sa páči, hlasujte k 145 Končím hlasovanie. Prijatá. Je to jasné. 146. Kto je za? Kto je proti? Stá sa, že to je tá istá väčšina. Prijaté. 147. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to. Elektronicky 147. Končím hlasovanie. Prijatá. 148. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si to elektronicky. Nech sa páči, hlasujte k 148. So, 148. 148. končím hlasovanie. Prijatá. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Návrh 152. Kto je za? 152. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Kompromis 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. 100. 59. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme elektronicky. 159, nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. 160, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Návrh 161. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 162. Ak sa príjme, 163 sa stane bezpredmetnou. Hlasujeme k 162. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 163. Kto ak sa príjme, 164 sa stáva bezpredmetnou. Hlasujeme k 163, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 164 je bezpredmetná. 165. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. 166 je bezpredmetná. Kompromisný 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatý. Tento kompromisný návrh 173. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá 173. 175. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá 176, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 177. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 178. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 179. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 180. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 181. Za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 182, ak sa príjme. 183 je bezpredmetná. Za. Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutá. 183. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 184. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 185. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Prijatá. 186. 186. Ak sa príjme pozmeňujúci návrh 187 padá, kto je za, proti, zdržali sa <clears throat> prijatí. 187 odpada, 188 za, proti, zdržali sa prijatí. 189 za, proti, zdržali sa prijatí. 190, kto je za, proti, kto sa zdržal, Prijatí. 191 za, proti, zdržali sa prijatí. 192 za, proti, zdržali sa prijatí. Záverečné hlasovanie, návrh <clears throat> a, uz, návrh, a uznesen, návrh uznesenia otváram menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. 52. E, blahoželáme spravodajkyni. Návrh bol prijatý veľkou väčšinou. Výborne. Well, the next vote is vote on oral question. The definition of uh, SMES. Rapporteur Markus Pieper. It is a roll call vote on oral question Vote is open. So vote is open. In favor? Vote is closed. Koniec hlasovania. 47 k 10, veľká väčšina, blahoželám. A teraz prechádzame k návrhu uznesenia. To nebude až také jednoduché. Kompromis 1. Za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 23, prepačte, e, pozmeňujúci návrh 25, ak bude prijatý 23 a 24 padá. Kto je za 25? Za? Proti? Je to zamietnuté. Pozmejúci návrh 24. A chcete to overiť? Dobre, overujeme pozmejúci návrh 25. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Z, návrh je zamietnutý. 24. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to. Pozmeňujúci návrh 24. Koniec hlasovania. Návrh je prijatý. 23 odpadáva, čiže 26, ak bude prijatý, odpadne 27. 26, kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, zamietnutý. 27. Overíme si 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh sa zamieta. 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromisný návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Kompromisný návrh číslo 4. To je na štvrtej strane. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromisný návrh 5. Za, proti, zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 67. Za. Pani Toja je za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromisný návrh 6. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmenujúci návrh 76 za, proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 79 za, proti. Môžeme si to overiť. Overujeme 79, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Kompromis 7 za, proti. Zdržali sa. prijatí. Druhá časť pozmeňujúceho návrhu 82. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 8, to o dve strany ďalej, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme. Kompromis 8. Koniec hlasovania. zamietnutý. To znamená, že musíme prejsť cez, cez tie nasledujúce pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrhy. 91 a 92. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 96 za? Proti? zdržali sa zamietnutí, 93. No, dobre, overíme si to teda, 96. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 93 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 100 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 102 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 95 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 94 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 99 za, proti, to si overíme. 99 overujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh sa prijíma. Návrh 98 vzhľadom na prijatie. Čiže teraz pre, to znamená, že hlasujeme o 98. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 103 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 104 za, proti, zdržali sa, zamietnú, e, prijatý. 105, 105 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 108 za, proti, overujeme 108, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamieta sa. 112 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 109 za, proti, schválený. pozmeňujúce návrhy 113, 14, 15 a 17 v tomto prípade odpadávajú, čiže budeme hlasovať o 111. Kto je za? Kto je proti? E, to si overíme. Otváram hlasovanie o 111. -ke. Konec hlasovania. Prijatý. 105, 108, 112, 113, 116 sa prijali, 114 a 115 odpadáva, čiže prejdeme k návrhu 106. Ak sa príjme, odpadá 107. Kto je za 106? Za? Proti? Aj to treba overiť. Overujeme 106. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamieta sa. 107 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 110, kto je za, kto je proti. Overujeme 110, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 116 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 118 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 119 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromisný návrh číslo 9 za, proti. No, to si overíme. Kompromisný návrh číslo 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Je, e, návrh sa príjma. Čiže ideme o stranu ďalej. Kompromisný návrh číslo 10 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 141, druhá časť text. Preto nalieha na komisiu a tak ďalej 25% z definície malých a stredných podnikov. Čiže táto časť bude, o tejto časti hlasujeme za, proti, ale overíme elektronicky hlasovanie o druhej časti návrhu číslo 141. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie zamietnuté. 142 za, proti. No, overíme si 142. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 12 za proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 157 za, proti, zdržali sa prijatí. 158 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromisný návrh A. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozumujúci návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Číslo 2 za proti, zdržali sa zamietnutí, 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh B. B. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Kompromis C za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 13, ak sa príjme, 14 15 padá. Čiže pozmeňujúci návrh 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 14, ak bude prijatý, tak, e, čiže návrh 14 za, proti. Overíme elektronicky. Pozmeňujúci návrh 14. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania o 14. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmejúci návrh 16 za, proti, zdržali sa prijatí, 17 za, proti, zdržali sa prijatí, 18 za, proti, zdržali sa, prijatí. A záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Návrh je prijatý. Blahoželám spravodajkyni a prechádzame k druhému hlasu teda Skončili sme, skončili sme aj toto druhé hlasovanie. So now it's time to make a short, short break. Teraz eh, máme čas na dvojminútovú prestávku. Môžete si s kolegami vymeniť svoje úžasné postrehy a začíname opätovne o dve minúty, to znamená o 10.50. Thanks a lot. <laughs> Thank you. <laughs>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 Vážení kolegovia, prosím, dovolte, aby sme pokračovali v práci, čiže ukončite e, vaše súkromné diskusie. Ďalší bod programu. Prosím, naozaj um, opustite miestnosť, ak už tu nemáte byť, môžete vonku diskutovať. Takže máme na bode predlženie platnosti dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a vládou Spojených štátov amerických. Je to návrh správy spravodajca Rolanda Spaxas. Ide o to poskytnúť súhlas pre predlženie platnosti tejto spolupráce. Ide o tretiu dohodu takéhoto druhu. Ide o to podporiť a uľahčiť spoluprácu v oblasti spoločných záujmov, ak ide o výskum a vývoj v oblasti vedy a technológie. Súčasná dohoda jej platnosť vyprší v októbri a preto Európsky parlament sa má touto otázkou zaoberať a to dosť naliehavo, aby sa dalo o tom hlasovať v pléne v júli. Chcem vám povedať, že máme trochu čas a mali by sme tomuto bodu venovať istú pozornosť, teda aspoň 10 minút. Pán Paxas ako spravodajca nám odprezentuje tento návrh správy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a USA je v platnosti od 88. ako to už bolo povedané, v súčasnej dohode vyprší platnosť v oktobri 2018. Už trikrát e, to bolo predlžené v roku 2003, 2008 a 2013, teda vždy na 5 rokov. Vedci sa môžu kontaktovať. Videli sme veľký pokrok, mnohé bolo dosiahnuté. E, cestuje oveľa viac vedcov a posilnila, prehobila sa spolupráca. USA sú dôležitým partnerom pre EÚ v oblasti vedy, technológií a inovácií, preto je veľmi dôležité naďalej podporovať spoluprácu v tejto oblasti <clears throat> medzi našimi dvoma stranami. Dôležité je aj to, aby dohoda bola predložená opäť o 5 rokov, vďaka čomu sa podporí strategické partnerstvo a posilní sa vzájomne prospočná spolupráca tak aby boli vytvorené dobré podmienky pre rast, tvorbu pracovných miest a mohla sa zlepšiť aj kvalita života. Ja teda žiadam o vašu podporu. Ďakujeme za úvod, pán Paxas. Teraz dostanú priestor tieňoví spravodajcovia, každý dve minúty za EPP, za SAD, tiežnik, EKR, pán Česak. Ďakujem, pán predseda. Druhýkrát už vystupujem dnes. Opäť ide o spoluprácu medzi USA a EÚ, tentokrát v oblasti vedeckej a technickej spolupráce. USA sú veľmi aktívnou treťou krajinou v rámci programu Horizont 2020. Mnohí vedcovia z spolupracujú, sú spoločné patenty, mm, publikácie, spoločné programy, spoločný výskum. To všetko sa deje. Preto vítame túto iniciatívu Rady. Ide o to predlžiť e, túto spoluprácu a preto by sme mali konať rýchlo. Ide o to zaručiť výskum, vývoj, spoluprácu a možno sa vysporiadať aj s nadchádzajúcimi digitálnymi výzvami pre ekonomiku. Preto treba prehlbiť spoluprácu s USA, podporiť e, hospodársky rast na oboch stranách Atlantického oceánu. To povedal aj samotný spravodajca. Dohoda je tiež e, spôsobom, ako pracovať na e, spoločnej globálnej stratégii pre výskum a inovácie. To si vyžaduje väčšiu internalizáciu výskumu v EÚ s cieľom využiť osvedčené postupy. Predložením tejto dohody členské krajiny EÚ budú mať lepší prístup k e, vedeckým poznatkom americkým Budeme sa môcť zapojiť do viac programov na základe spolupráce a výmeny v oblasti vedy, technológie. Čiže, vážený pán spravodajca, my vás podporujeme. Je to veľmi dobrá správa, takže ani pozmeňujúce, doplňujúce návrhy nepredložíme. Ďakujem, pán Česák. Teraz za Alde. Namiesto Angeliky Mlinár pani Kalas vystupy. Ďakujem pekne. Naša tieňová spravodajkyňa víta toto rozhodnutie podporiť návrh rady, predlžiť spolupráce. To je dobrý signál pre našu vedeckú medzinárodnú obec a je to dobrý spôsob, ako E, oslavy 20. výročie takejto dohody. E, spravodajkyňa hovorí, že treba zachovať túto plodnú spoluprácu s USA, e pretože je to hlavný partner v radoch nepridružených krajín v rámci horizontu 2020 a je to ešte zásadnejšie udržať túto spoluprácu a premostiť e, nacionalistické e, pokusy, ktoré podkopávajú medzinárodný dialog a obchodné e, vzťahy. Takže ide o to konkrétne prehlbiť spoluprácu a zosúľadiť programy v strategických oblastiach. V záveroch správy z roku 2016 v USA sa systém e, ukázal byť ako najstabilnejší vo svete, ale trošku to ohrozil pokles financovania výskumu a vývoja. Je to trend, e, ktorý sa ešte zhoršil za súčasného prezidenta Trumpa. Rozpočtové e, obmedzenia boli aj na titulkách v nedávnych dňoch, keď vlastne sa prerušil budúci finančný po, e, finančná podpora systému na monitorovania uhlíkových emisí. Treba nájsť e, strednodobé riešenie pre zaručenie prostriedkov, pretože je to aj v záujme životného prostredia a zlepšenia e, kvality života Takže čas mi už uplynul, poviem už len, že ďakujem. Ďakujem za to, že ste dodržali váš čas. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať aj pani Nibler. Ona sleduje našu diskusiu a neruší nás. Pán Tyson za komisiu. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa už vyjadrili. Ako to už odznelo, je to dôležitá dohoda, musí pokračovať. Poskytuje totiž to politický rámec pre dialog o spoločnom cieli, ktorý sa snažíme eh, udržať medzi EÚ a USA. A ako sa povedalo, môžeme lepšie zacieliť našu stratégiu na globálne výzvy, ktoré sa nás týkajú oboch, napriek tomu, že sú tu isté ťažkosti, napríklad e, rozpočtové obmedzenia v Amerike. Bude to základ pre našu prácu v nadchádzajúcich piatich rokoch a dostaneme sa tým aj do budúceho programovacieho obdobia parlamentu sa teda už teraz chcem dohodnúť, e, poďakovať za to, že súhlasia, že to treba urýchliť. A teším sa na hlasovanie v pléne v júli. Ďakujem. Ja by som chcela, aby to bolo jednoznačne v prospech EÚ, táto spolupráca, teda Možno, že by bolo dobre, keby sme takúto správu mali k dispozícii, zatiaľ nebola vypracovaná. A my súhlasíme so zrýchleným konaním, ale predsa len by náš výbor si vyžiadal takýto jednoduchý súhrn toho, čo to pre EÚ prinieslo. Teraz opäť spravodajca, pán Paksas. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať e, kolego aj zástupcovi komisii za vyjadrenú podporu. Opäť chcem zdôrazniť, že spolupráca v týchto oblastiach medzi EÚ a USA je veľmi dôležitá. Treba rozšíriť rozsah pôsobnosti tejto spolupráce. A verím, že táto správa bude prínosná pre nadchádzajúce 5-ročné obdobie. Ďakujem. Teraz lehota na prekladanie pozmenujúcich doplňujúcich návrhov. 23. máj, 12. hodina. Teraz e, ďalšie dátumy. Hlasovanie na výbore 19. júna a hlasovanie v pléne júl 2018, tak aby sme dodržali ten harmonogram, o, ktorý, e, o ktorom hovorila komisia. Ďakujem všetkým rečníkom. Myslím, že teraz e, môžeme ísť ďalej k ďalšiemu bodu na našom programe. Ide o diskusiu s Európskou komisiou. Máme tu generálneho riaditeľa pána Violu. ktorý sa za nami ponáhla aby nám niečo mohol povedať o digitálnej iniciatíve do a po roku 2020 vrátane umelej inteligencie a domény .eu. Takže bude to jeho prezentácia a myslím, že môžeme aj začať. Chairman, Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne tohto výboru ITRE, ďakujem pekne za príležitosť môcť e, vystúpiť v tento dôležitý deň, pretože dnes v Sopeji e, sa európsky lídry stretnú na pracovnej večeri a hlavnou témou pracovnej večere bude práve digitálna inovácia. A komisia, ako možno viete, zverejnila e, politické oznámenie o tejto stratégii ohľadne digitálnej modernizácie, takže myslím, že aj moje vystúpenie prichádza v správny čas. Ja vždy niečo hovorím, čo je nielen zo slušnosti, ale je to naozaj e, úprimné poďakovanie sa vášmu výboru za odvedenú prácu, hlavne v oblasti digitálneho jednotného trhu. Hlavne v týchto časoch e, je to skutočne viac ako slušnosť alebo bežná inštitučná prax, ale je to realita. Pracujete veľmi intenzívne na vašom výbore a budú tu dôležité oznámenia v tejto oblasti digitálneho jednotného trhu. Myslím, že spoločne môžeme byť naozaj spokojní, pretože sme, sme tento jednotný trh občanom skutočne priniesli. Nie sú tu hranice, čiže občania môžu E, napríklad e, cestovať po EÚ bez toho, aby platili za roaming alebo aby keby dochádzalo e, ku geoblokácii a ani obchodovanie online, online skoro nebude nejak obmedzené. To je výsledok spolupráce komisie, rady a parlamentu. A to je iba začiatok. Dokonca niektorí by povedali, že je to iba povrch je tu niekoľko dôležitých reforiem jednotného trhu, ktorého, ktoré musíme završiť. Nie sú v poradí dôležitosti, iba tak, ako ma napadajú, ich teraz uvediem. Reforma telekomunikačných pravidel. Dúfame, že spoluzákonodárca sa dohodne e, v júni a to by bol skutočný dôležitý stimul pre jednotný trh. Potom nový akt pre kybernetickú bezpečnosť. Zavede sa tam certifikačný rámec a opäť dúfame, že do konca roka budeme mať dohodu. Potom je tu práca v oblasti audiovizuálnej, aj keď sa tomu nevenuje váš výbor a skoro je to už e, završené, pretože už máme skoro tú smernicu o nových audiovizuálnych e, službách. Potom ešte trošku práce v oblasti nariadenie CAPSAT. Zoznam je dlhý, mohol by som ešte dlho pokračovať, ale ja sa dnes chcem zamerať na to, čo sme spravili v apríli a na začiatku mája. V apríli sme odprezentovali dôležitý balík. Opäť išlo o digitálny jednotný trh a na začiatku mája Komisia odhalila stratégiu pre budúci viacročný finančný rámec. Teraz k tomu hlavnému balíku, aj keď je to vzájomne prepené, čo sa týka digitálnej oblasti. Ja chcem zdôrazniť, že z tých mnohých e, návrhoch, e, keďže viem, že vás to mimoriadne zaujíma, e, teda začnem tým oznámením o umelej inteligencii. Je to politické oznámenia, kde sú myšlienky komisie, ako zaistiť európsky prístup k umelej inteligencii. A sú tam vlastne tri piliery. piliere. Poprvé, umelá inteligencia by mala byť úspechom pre EÚ. Musíme zaručiť, aby podniky, univerzity, startupy sa naozaj zhostili tej umelej inteligencie. Už sme boli lídrami v robotike vďaka napríklad Horizontu 2020 a iným. E, žiaľ, e, podnikatelia trošku začali zaostávať za zvyškom sveta a niektoré naše skvosty v oblasti robotiky odkúpili neeurópske podniky. Takže si chceme byť istí, že prínosy umelej inteligencie naozaj budú e, Európe známe a aj v Európe ostanú, pretože je to niečo, čo zlepšuje život e, Európanov v oblasti lekárstva, výroby, e, zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a prináša mnohé ďalšie príležitosti. A ešte niečo, čo platí už do druhého piliera, je to možno, že skôr výzva, ale e, umelá inteligencia trošku zásadne zmení to, ako pracujeme, ako e, vidíme niektoré spoločenské výzvy a to treba naozaj vidie aj vo svetle preškolovania pracovnej sily. To je veľmi dôležitá úloha, pretože umelá inteligencia naozaj bude mať dať dopad na mnohé odvetvia. A potom je tu ešte tretí pilier a ten je etickej a právnej povahy. Myslím, že Európa môže byť jedinečná pri obhajovaní svojich aky a umelá inteligencia musí byť zavedená do našej spoločnosti transparentne a udržateľne, tak aby sa rešpektovali základné práva obyvateľov. Nechceme, aby umelá inteligencia a súvisiace systémy rozhodovali o budúcnosti ľudí. My chceme, aby im to zlepšilo prístup e, na univerzity k pôžičke alebo k novej práci. A nič iné nemôže byť priateľné, takže isté obavy tu sú niektoré systémy zavedené v Číne ehm, práve v oblasti ehm, pôžičiek. To je znepokojujúce. Ako som povedal, myslíme si, že umelá inteligencia naozaj môže byť veľkým prínosom pre občanov, ale treba to rozvíjať tak, aby sa dodržiavali naše právne a etické hodnoty. Ak sa nám to podarí, tak komisia je presvedčená, že Európa naozaj bude e, priekopníkom v tejto oblasti. Preto to úzko súvisí s tým, ako budeme možno e, navrhovať aj budúci viacročný finančný rámec VFR 2. mája, to bol ďalší logický krok, sme oznámili, že program Digitálna Európa je súčasťou VFR. Dokonca je to súčasťou širšieho, širšej kapitoly um, jednotný trh, digitalizácia, inovácie. Niekoľko miliard eur e, vyčlenených na to, aby sa zlepšila naša spoločnosť. A v tejto kapitole bude aj nový rámcový program Horizont Európa a aj program Digitálna Európa a SEF taktiež bude pokračovať. SEF sa zameria iba na infraštruktúru. E, v súčasnosti sú tam aj služby. Digital, e, Digitálna Európa tento program preberie to, čo z CEF v budúcnosti vypadne. Európa sa musí vysporiadať s troma hlavnými výzvami pri digitalizácii, napríklad mať super počítačové schopnosti, využívanie big data, umelá inteligencia, hlavne v oblasti verejných služieb, tak aby sa využili všetky prínosy aj v oblasti kybernetickej pesnosti. A to pôjde ruka e, v ruke s návrhom vytvoriť takéto centra excelentnosti pre kybernetickú bezpečnosť, opäť ako využiť e, big data a umelú inteligenciu na zvýšenie bezpečnosti. Takže toľko stručne, čo chceme spraviť v oblasti umele, umelej inteligencie. A ešte stručne k zvyšku balíka. Súvisí to, chceme vytvoriť jednotný priestor pre údaje v Európe, kde budú platiť rovnaké pravidlá pre súkromie, kde sa toky údajov zaručia a taktiež bude možné e, tam uskutočniť nejaké zmeny. Ja som bol študent, keď umelá inteligencia sa začala testovať. Teraz je to revolučná technika vďaka tomu prístupu k obrovskému objemu údajov. Údaje musia byť v Európe, my musíme byť schopní ich aj využívať. Väčšina údajov sa skladuje v USA, máme, máme istú nevýhodu v konkurenčnej oblasti. Tento balík, ktorý súvisí so smernicou, o ktorej hovoríme, ide tu aj o otvorenú politiku s dátami v Európe, do toho je zapojený aj Európsky parlament. Sú to služby verejného záujmu, ktoré skúmame, spôsob, akým administratíva sa zaoberá údajmi a otvorenosťou. Čím budeme otvorenejší, čím viac e, údajov budú môcť firmy použiť, tým viac sa približíme k umelej inteligencii. Takisto budeme schopní e, vyslať ten správny signál e, súkromným firmám a môžeme ich nasmerovať k tým najlepším spôsobom, akým sa vysporiadať s týmito záležitostiami. E, predstavujem si, že aj toto bude súčasťou rozpravy. Navrhali sme aj pravidlá e, ferovosti, čo sa týka platformiem, aby sme e, zabezpečili transparentnosť pre európske firmy. To vyžaduje samozrejme dobrý vzťah medzi klientom a firmou a takéto niečo by sme mali zabezpečiť, najmä keď sa to týka Európy. Vážený pán predseda, ten zoznam, o, ktorom, o tém, o ktorých by som mohla hovoriť, je dlhý, ale možno by som tu radšej zastala dal priestor poslancom na otázku. Pán kohliček, e, ďakujeme, že ste iba o minútu prekročili e, čas vyhradený na vaše expoze. Som si vedomí toho, aký obrovský balík to je. Je to 8 rôznych tematík, ktoré treba istým spôsobom opísať je to umelá inteligencia pre Európu, priestory pre databázy, verejná sféra, verejný sektor a informácie, ktoré zbiera súkromné údaje a ďalšie a ďalšie veci. Toto sú naozaj e, široké a rozličné témy, a musí to prejsť nielen komisiou, ale aj parlamentom. A iste za 10 minút nie je jednoduché to všetko zosumarizovať. E, máme dosť času na rozpravu. Koordinátori alebo ich e, náhradníci, každý dostanete 3 minúty a potom ďalší poslanci, ak by ich to zaujímalo, dostanú minútu. Dúfajme, že ich nebude priveľa, pretože ak každý vyjadri svoj názor, budeme mať dosť času potom aj na odpovede. Za EPP, nech sa páči. Máte slovo, pani Castillo. Ďakujem pekne. Pán predseda, možno aj menej ako 3 minúty využijem, lebo naozaj nemáme už veľa času. Je jasné, že umelá inteligencia nie je ničím novým, ako ste už spomenuli. Už tu s nami je niekoľko rokov. Stačí si pripomenúť e, filmy, koľko ich je za ostatnú dekádu, ktoré sa zaoberali na umelú inteligenciu od úplne základných až po tie najsofistikovanejšie z minulého roka. Takže je jasné, kam to vedie. Ale je jasné aj to, čo ste spomenuli. Ak sú údaje E, komplikované, ak digitálna technológia je komplexná, e, dopad na hospodárstvo bude iný, masový, zmení to naše hospodárstvo a preto musíme poďakovať komisii, že odprezentovala túto komunikáciu o budúcom rozvoji e, umelej inteligencie. Otázky. Prvá taká široká, ktorá sa týka viac ročného finančného rámca, pretože začíname diskusie o rámci spoločného výskumu, aké sú vzťahy v rámci týchto rámcových programov e, s umelou inteligenciou. Mohli by ste byť špecifickejší? E, konkrétna otázka. V oznámení sa hovorí, že návrhy v rámci budúceho VFR zahrnú posilnenie podpory na rozvíjanie zručností, spôsobilostí a erudície. Ako sa to udeje? Mohli by ste to skonkretizovať, tento rozvoj? Tretia otázka. Aké sú tieto regulačné um, skupiny, ktoré ste spomenuli, sandboxes. Ide o výrobu, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a ďalšie záležitosti. A napokon, umelá inteligencia je jedna vec, ale budúcnosť digitálneho balíčka je niečo iné. Má komisia v zámer predstaviť ešte viac legislatívy v tomto volebnom období, alebo sa pokúšame iba vybudovať istú východiskovú pozíciu do budúceho volebného obdobia. A mohli by ste nám povedať viac o harmonograme? Lebo už ani rok e, nemáme k dispozícii, kým budú ďalšie voľby. Mohli by ste k tomu niečo povedať? Moja politická skupina by to veľmi ocenila. Ďakujeme vám za vaše poznámky. Najlepšie by bolo asi, aby sme zosumarizovali všetky otázky a na konci by ste zareagovali. Nož e, druhým rečníkom je pán Zorinio. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Chcem privítať pána generálneho riaditeľa a naozaj vysoko ambicioznú agendu, ktorú nám tu predstavil. Po, pro, po, pýtal by som sa na všeobecnejšie veci. Včera bola lehota pre mesta a obce e, ukončiť, podpísať iniciatívu Wi-Fi pre Európu. 75 e, obcí podpísalo sa pod e, túto iniciatívu. A to poukazuje na niečo veľmi dôležité. Občianská spoločnosť v Európe je pripravená na novú digitálnu revolúciu. Zároveň, ako pán generálny riaditeľ predoslal, sú tu naozaj meškania, zaostávame v Európe, musíme sa lepšie pripraviť. Je to vynikajúca myšlienka, prepojiť Európanov a európske projekty a treba naozaj úctu k takémuto rozhodnutiu, ale nepodkopávať to náhodou dôveryhodnosť týchto iniciatív, keď e, prídeme ta- s takýmito ambicioznými projektmi a nevieme, či sa nám podarí ich aj naplniť, dovršiť. Treba sa snažiť o také aktivity, ktoré je možné naozaj ukončiť v náležitom čase. Európska digitálna identita by, bolo, by bola niečím, čo by pomohlo protagonistom dnešnej spoločnosti. Je to príležitosť na väčšiu inkluzívnosť našej spoločnosti. Nesmieme mať spoločnosť, ktorá by bola mechanistická, strojová. Ja oceňujem obrovské úsilia komisára, dobré, dobré nápady, dobré námety, ale zvýšenie rozpočtu na 100 miliard eur na vedu a digitalizáciu, to je tiež dobré, ale mohli by sme urobiť ešte viac. Musíme e, zlepšiť, e, zoštihliť procesy odbyrokratizovať procesy, aby rýchlosť rozvoja digitálneho sveta bola vyššia. Ďakujeme. Kolega, ďalší tieňoví spravodajcovia, kto by, ktorí by chceli požiadať o slovo v tejto veci. Takže pada, pani Nibler dostane slovo na eh, cenné pripomienky. Nech sa páči. Ako vždy mám cenné pripomienky. Vážený pán generálny riaditeľ, chcem sa poďakovať za vaše slova aj za stručný opis toho, čo už generálne riaditeľstvo doteraz spravilo v oblasti digitálneho jednotného trhu. Ďakujem ešte raz a myslím, že sme dobre nasmerovaní v Európe popasovať sa s výzvami v, v oblasti digitálnej revolúcie. Máme asi dobre navrhnutý rámec, e, viacerí sa na ňom podielali. Dúfam, že sa ešte veľa stihne počas tohto volebného obdobia. Dve otázky a dve pripomienky, ak dovolíte. Ja som iba preletela oznámenie umelej inteligencii. Podľa mňa je tam veľa samozrejmostí, ak to tak môžem povedať. Možno, že sa ešte opýtam, čo si myslíte, ako sú, aké sú skutočné potreby v oblasti umelej inteligencie, aby EU mohla zohrávať oveľa väčšiu úlohu ako doteraz. A ešte súvisiaca otázka v mojej krajine sa o tom intenzívne diskutuje, do akej miery dovolíme, aby e, napríklad firmy ako Google, ktoré tam majú obrovské know-how, aby sa k ním ľahko nedostávali firmy z tretich krajín, ako si to lepšie ochrániť. Rozmýšľali ste nad rámec toho, čo sa doteraz možno, že dosiahlo, teda tá minimálna harmonizácia a štandardy. A ešte jedna otázka. Aj na našom výbore sme častokrát hovorili o tvorivom priemysle, creative industry, aj ochrana práv našich tvorcov. To mi trošku chýba v návrhoch komisie, možno, že by ste sa k tomu mohli vyjadriť. A digitálne zručnosti. Tu máme asi veľké meškanie v Európe. Pozrela som sa na to, čo navrhuje komisárka Gabriel aj pri ženách tam je tiež čo dobiehať podľa mňa. Ako e, viac zmobilizovať ženy, podporovať členské krajiny, aby využili naplno ten potenciál, ktoré práve predstavujú ženy v tejto oblasti. Napríklad e, počet založených startupov a toľko, koľko žien pracuje v technických um, povolaniach. Myslím si, že tam je čo dobiehať. A ešte jeden bod k reguláciu platformiem. Intenzívne sa o tom diskutuje, ale neviem, či váš návrh nie je pri málo ambiciózny. Možno, že by to mohlo byť ambicióznejšie. Ďakujem pekne, to boli mnohé zaujímavé otázky. som zvedavý na odpovede generálneho riaditeľa. Kto by sa chcel ešte ujať slova? Nech sa páči. Pani Kumpola na tri, máte slovo. Ďakujem pekne. Naozaj je to veľa práce, ktorá, ktorú komisia odviedla a takisto viacročný finančný rámec. Chcem poblahoželať za to, že sa k tomu, že sa venujete takto intenzívne sektoru digitalizácie a napredujete. Chcela by som, a zvyčajne to nie som ja, ale som naozaj nadšená, že môžem pomôcť pri tejto téme. Treba naozaj nájsť riešenia pre VFR, nie len nájsť podnikateľské prostredie, ktoré sa E, ktoré musí čeliť globálnym problémom. Ďalej tu majú e, všetci problémy s ekológiou, klímou. Máme tu e-health. Do budúcnosti nie je žiadny iný veľký program pre zdravie navrhovaný, takže v tomto by sa mohlo veľa urobiť a dáta sa dajú používať v zdravotníckých službách, komunikovať, ako spolupracovať v rámci komisie, aby všetky tieto veci boli zahrnuté. Ja nie som lekárkou, som inžinierkou, ale viem, že ak všetky informácie, ktoré naše služby potrebujú, budú riadené a zhromažďované nejakou firmou, tak potom to nebudú už moje údaje, budú to možno ich údaje, alebo ako to bude vy právne ošetrené. Pretože firma bude slúžiť ľuďom, ich dátami máme v, v Amerike problémy, kedy sú ľudia premedikovaní, to znamená, že sa im predpisuje priveľa liekov a je to zbytočné. Takže musíme vytvoriť náš vlastný model, venovať sa aj marketingovi. E, údaje o zdraví má ich vlastniť verejnosť ako taká, napríklad nemocnica, štát, obce, alebo to bude súčasťou podnikateľského prostredia, budú ich vlastniť firmy. Vieme, že e-privacy, aj o tom sa uh, rokuje, dokonca aj Macron v Európe spomenul uh, Európsku prokuratúru a vieme, že sa nám to môže podariť stanoviť určité pravidlá, aj keď všetko hneď nebude dokonalé vidím tu veľa protirečení, preto by ste mohli vysvetliť ešte viac, ako sa komisia vysporiada s týmito prierezovými a prelinajúcimi sa záležitostiami a ako navrhuje programy. A čo sa týka platformy pre firmy, to naozaj tiež treba e, zregulovať. Chceme, aby sa využívalo viac platformiem a aby sa používali aj vo verejnej sfére. Každý občan využíva mnoho platformiem, ale keď sa to týka podnikania, najlepší e, hnací motor je konkurencia. A transparentnosť pri dátach je to potrebné, čo poskytuje informácie občanom. Naozaj je to dôležité. A produkty potom môžu vstúpiť na trh e, rozličné, rozmanité, a pretože túto rozmanitosť potrebujeme. Naozaj si musíme veľa premyslieť a urobiť a nielen tieto balíky digitalizačné sú potrebné, ale naozaj si to premyslieť a kto, ak nie Európania a pár ľudia, čo pracujú v Európskom parlamente? Ďakujeme, hovorí pán predseda. Naozaj to boli mnohé veľmi zaujímavé otázky. Ja by som si dovolil dodať ešte jednu. Každý občan by si želal vysokorýchlostný internet a žiaľ, v súčasnosti napríklad v Čechách s tým máme veľké problémy, malé dediny nemajú pocit, že by mali takýto vysokorýchlostný internet zaviesť. Máme naozaj veľa drobných dediniek a možno to je problém. A ďalšia otázka, bezpečnosť údajov. To na jednej strane a otvorené údaje Open Data na strane druhej. To sa týka problému ochrany údajov. Ako ste už spomenuli, väčšina serverov, na ktorých sú údaje zhromažďované a chránené, sú mimo územia Európskej únie. My musíme mať naše údaje v našom kybernetickom priestore, aby sme nezáviseli od niekoho zvonka. A samozrejme, štandardizácia a ochrana priemyslu, najmä priemyslu. A prečo? My sme mali oceliarský priemysel v Čechách, ktorý pracoval s vysokým objemom dát. Nešlo tu len o služby a klientov, ale sú tu aj výrobné linky, ktoré už využívajú takéto údaje. Každá vysoká pec vygeneruje mnohé údaje o zložení vsádzok a tak ďalej. A musí to byť istým spôsobom usúvzťažnené vo firme. A ja som na 100% presvedčený, že to nie je poprepájané efektívnym, elegantným spôsobom. Tieto obrovské množstva údajov by sa dali lepšie využiť. Máme tu možnosť zdieľať niektoré údaje, ale oni musia byť chránené. Pretože ak niekto stavia novú vysokú pec, je zakázané vôbec ísť sa pozrieť na stavenisko a na druhej strane každý vie, že sa ide stavať niečo nové. Že v tom niečo nové, inovatívne je. Takže určite tu je istá e, medzihra a súhra medzi ochranou na jednej strane a otvorenosťou na druhej. Ďakujem veľmi pekne, máte slovo. Ďakujem. Pán predseda. E, ďakujem, e, pán predseda. Koľko mám minút na odpoveď? 20. To je vyberné, pretože e, skutočne e, tie otázky boli mimoriadne e, široké, ale predpokladám, že tých 20 minút by mi malo stačiť na to, aby som podal štrukturovanú odpoveď. Ďakujem vám za tieto veľmi hlbavé otázky a ja sa pokúsim na ne odpovedať. Začnem eh, podľa, post, podľa poriadku, podľa toho, ako vystupovali jednotliví rečníci. Najprv pán Ved Castillo. Eh, prvá vec, ktorú by som chcel vyjasniť, je časový rámec, tohto celého balíčka a potom prejdem k podrobnostiam. 25. apríla sme urobili tento digitálny balík, 22. maja komisia dá celkový prehľad a začiatkom júna kolegium príjme návrh programu. V oblasti digitálnej technológie tie najdôležitejšie a najrelevantnejšie návrhy budú tie, ktoré sa týkajú programu Nový e, horizont, ako aj e, prepa- nástroj na prepájanie Európy a toto sú tie, kde bude skoncentrovaných najviac investícií. Program Digitálna Európa bude mať e, taký e, ďalší e, s, tý, s ňou spojený návrh, kde ide o vytváranie stredisk kybernetických kompetencií. Tiež začiatkom júna by mala komisia predložiť tento návrh. Predpokladám, že sa tak stane na dvoch zasadnutiach na začiatku júna a ja budem pripravený sa vás znova navštíviť v tom momente, keď bude tento program predložený na stôl, aby sme prípadne s vašim výborom vyjasnili otvorené otázky. A ďalšia vec, ktorú už môžem anticipovať, 2. maja vyšlo oznámenie o VFR. A teraz e, odpovedám, kde bude v tomto smere a i kde bude umelá inteligencia. Samozrejme, táto bude súčasťou programu Nový horizont. A i e, z hľadiska jej uplatňovania, budovania kapacít, e, služieb pre verejnosť, zručnosti. To bude obsahom programu Digitálna Európa. A i má za úlohu lepšie chrániť naše aktíva a bude to samozrejme aj cieľom alebo programom činnosti stredisk kompetencie pre eh, kybernetickú bezpečnosť. Program Digitálna Európa bude v podstate e, mať 5 takých silných e, pilierov. Poprvé to budú veľké dáta, super počítače, umelá inteligencia, e, počítačová bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť, pokračovanie dnešných aktivít z hľadiska digitálnych služieb a potom vysokovyspelé zručnosti. Ak dovolte mi, aby som sa v súvislosti so zručnosťami vyjadril trocha jednoduchšie. Samozrejme máme na celoeurópskej úrovni povinnosť stimulovať rozvoj týchto zručností, ale e, my sa domnievame, že tieto vyspelé digitálne zručnosti súvisiace s veľkými dátmi, počítačovou inteligenciou a tak ďalej, to je európsky problém. My potrebujeme mobilitu študentov, občanov, potrebujeme mobilitu zamestnancov, potrebujeme lepšiu vzájomnú spoluprácu v tejto oblasti. A čím nižšie, na nižšiu úroveň ideme, pokiaľ ide o potrebu aplikovať tieto zručnosti, dostávame sa v zásade až na tú najnižšiu úroveň, kde sa už dnes vyžaduje základná vedomosť, základné poznanie digitálnych technológií, ale toto je už úloha skôr štátov, členských štátov. E, teda program Digitálna Európa sa bude zameriavať skôr na tie najvyspelejšie zručnosti e, a to je pochopiteľne veľmi relevantné pre všetkých, ale nechceme tu veci nejako my e, sa snažiť robiť tie veci, ktoré sa lepšie robia na národnej a miestnej úrovni. Čiže my v Digitálnej Európe sa zameriame na tie vyspelé zručnosti činnosti. My sme v marcovom oznámení o digitalizácii financií, tzv. fintechu, e, uviedli niektoré relatívne bežné nástroje. E, na úrovni miestnych regulátorov e, sa E, uplatňujú niektoré, e, niektoré právne predpisy týkajúce sa zavádzania nových služieb. Napríklad, pokiaľ ide o finančné služby v Spojenom kráľovstve alebo v iných častiach Európy, Miestni regulátori vyžadujú splnenie určitých požiadaviek s cieľom uľahčiť inovácie. Tomu hovoríme sandboxy. Especially startups and innovators. These are the regulatory... Čiže toto sú tie eh, regulačné sandboxes, tie pieskoviska. A toto samozrejme sa dá e, uplatňovať aj v mnohých ďalších sektoroch. Samozrejme vždy od prípadu k prípadu. Regulátory, regulačné orgány môžu rozhodnúť, akým spôsobom budú podnecovať inovácie. Inými slovami, my očakávame, že budú prijaté aj ďalšie právne predpisy po návrhu e, viacročného finančného rámca, ale nie na e, európskej úrovni. Neverím, že by na celoeurópskej úrovni mali byť prijaté nejaké závažnejšie návrhy týkajúce sa digitálneho trhu. Verím, že týmto sme ukončili daný cyklus a že e, sa musíme v prvom rade uistiť, že to, čo sme prijali, sa bude aj aktuálne uplatňovať. Preto neočakávam nejaké závažnejšie legislatívne e, aktivity. Pán Zuriňo, sa dotkol e, programu, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Je to Wi-Fi pre vás, e, ktorý v súčasnosti prebieha e, etapov pridelovania voucherov. Je to veľmi úspešný program, ale nie všetko bolo také úspešné Pán Zúriňov si určite pamätá, že v, predovšetkým v rade zazneli veľmi skeptické názory na to, či naozaj prejavia um, obce e, samozprávy o to prejav, ale teraz e, vidíme, aký vysoký je počet obcí, ktoré sa zaregistrovali. A do istej miery je to trocha aj zahambujúce, lebo tých žiadostí je tak veľa, že nemáme dosť dostatok finančných prostriedkov. A preto v ďalšom viacročnom finančnom rámci predpokladáme roz, e, rozpočet 3 miliard eur na širokopásmový internet. Čiže chceme takéto vouchere, e, poukažky aj naďalej udelovať týmto samozprávam. Pokiaľ ide o prieťahy, áno, dochádza k prieťahom. Je možné, že sme podcenili zložitosť e, tohto procesu zmeny systému v celej Európe. A teraz sa to už stalo. Myslím si, že je to možné urobiť aj v iných oblastiach, ale ten pokrok je ešte potrebný. E, čo je pozitívne, je to, že vstupujeme do prevádzkovej fázy, čo si vyžaduje E, istú e, pracovnú silu a úsilie, ale ešte stále sa e, na tom pracuje a verím, že keď bude ten systém úplne sprevádzkovaný, tak bude možné ho replikovať aj v mnohých ďalších prípadoch. Takže toto je, pokiaľ ide o budúcnosť a pokiaľ ide o naše návrhy, predovšetkým v oblasti digitalizácie. Myslím si, že jediný spôsob, ako zmysel zmysluplne postupovať je spolupracovať s členskými štátmi a zapojiť ich hneď od prvého dňa. Preto sa pokúšame realizovať tento program superpočítačov. A tým nadvezujem na to, čo um, sa spýtala pani Nibler. E, AI predstavuje obrovskú výzvu, lebo keď sa pozrieme, aké obrovské verejné financie Čína vlieva do financovania týchto aktivít z úrovne štátu, tak je to až desivé. E, samozrejme, Spojené štáty majú obrovský obranný program, my v Európe nemáme ani jedno, ani druhé. E, pred dvoma dňami, pondelok, som sa zúčastnil veľmi zaujímavého podujatia o počítačovej bezpečnosti v Európe a e, hovorilo sa tam o veľkých výzvach, ktoré hrozia na úrovni celej Európy, nielen veľkých členských štátov. Európa to sme my všetci, to sme my všetci v Bruseli, to sú členské štáty a preto musíme pracovať spoločne. A pokiaľ sme presvedčení o tom, že AI je výzvou, ďalšia úloha je naučiť sa pracovať spolu. Sú tu rôzne iniciatívy, je tu nemecká iniciatíva, mnohé ďalšie iniciatívy v oblasti eh, a i na úrovni členských štátov, štátoch, ale my musíme spoločne sa rozhodnúť to využiť. Keď bude o tri týždne prezentovaný program Digitálna Európa, tak bude vám jasné, že sa snažíme riešiť eh, nielen základnú otázku a i, ale aj operatívne, prevádzkové eh, otázky, eh, začín, počnúc od toho, akým spôsobom sa zbierajú, využívajú údaje v Európe. My si uvedomujeme, že nestačí e, robiť len výskum, len postupovať z dola nahor, lebo my sme ten výskum urobili, ale čo ďalej? Typickým príkladom sú superpočítače. My v rámcovom počítači programe o superpočítačoch sme urobili veľa vecí, ale výsledok je, že žiadne superpočítače nefungujú, žiadne e, nie v Európe. A prečo? Lebo sme nerobili tie nadväzné opatrenia ako v, vo vesmírnom programe. Vtedy sme robili napríklad Galilea a podobne, ale teraz je potrebné výjsť z iniciatívou. Ja viem, že váš výbor sa pripravuje vydať stanovisko. Čiže digitálna Európa bude pod pokračovať. My budeme zdôrazňovať spôsobilosť dátových centier pre využívanie umelej inteligencie, aby sme zaistili, že sa Európa dostane v tomto smere ďalej. A vy ste sa dotkli aj ďalšieho zásadného problému, ktorým je e, problém, že európske spoločnosti nemusia začínať iba ako európske, ale musia zostať európske. Predovšetkým, keď ide o prevzatia e, firiem, kde nie je celkom jasný pôvod peňazí. E, my sme predložili nástroj, tzv. nástroj obrany obchodu a jeho súčasťou je aj screening e, prevzatí v kľúčových odvetviach. Tam sa identifikujú tie zdroje, ktoré pochádzajú z mimo Európy. Tento nástroj bude spolu zákonodarcami schválený a ak bude schválený, tak budeme mať k dispozícii veľmi dobrý nástroj na previerku jednotlivých um, zainteresovaných strán na majetku uh, spoločnosti. Tvorivé odvetvia, áno, tu môžem len zdieľať vyslovený názor, že kreatívne odvetvia to je veľmi dôležitý zdroj aj tvorby HDP v Európe. A otázka je, či robíme dosť. Zrejme nič, čo budeme schopní urobiť, nebude dosť, preto musíme využívať tvorivú aktivitu aj z mimo EÚ. E, musím veľmi zdôrazniť potrebu e, prehlbiť prácu na smernici o autorských právach. E, na túto tému prebehla široká diskusia, demokratické inštitúcie v Európe sa k tomu vyjadrili a teraz je potrebné na tom ďalej pracovať. Toto je mimoriadne náročná diskusia a jej výsledkom by malo byť rozhodnutie o to, ako to aplikovať na digitálny svet. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, určite ste konštatovali, že sme zvýšili prostriedky pre program média, pretože v tomto smere Európa má dobré výsledky, napríklad mnohé z filmov, ktoré sa veľmi dobre umiestnili jednak v, v, Osk- v súťaži Oscara, potom Berlín, na Berlínskom a iných festivaloch boli Euró- európske filmy. A digitálne zručnosti, ako som povedal, budú skutočne veľmi dôležitým bodom programu Digitálna Európa. Začali sme testovať základné predpoklady fungovania tejto novej schémy. My e, skôr však, než urobíme nejaké sluby, sa musíme uistiť, že sme schopní ich aj plniť. Na tom sa ešte stále pracuje. A môj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 Ehm, má v tomto smere veľmi dôležitú úlohu z hľadiska podpory rodovej rovnosti v digitálnej oblasti, lebo hovoríme o digitálnom podnikateľstve, digitálnom manažmente, o digitálnych zručnostiach, ale toto všetko je nepriateľne nízke, na níz, úroveň je veľmi nízka a preto my sa snažíme uh, tejto oblasti urobiť viac a organizujeme veľké podujatie. Myslím si, že sa bude konať 11. či nie, pardon, 19. júna tu v Bruseli. Bude sa týkať práve tejto oblasti digitálnych technológií. Myslíme si, že nám je jasné, čo je treba robiť a musíme si to všetko prediskutovať aj na tomto podujatí. Um, regulácia platformiem a dosiahnutie rovnováhy medzi e, riešením problémov a e, e, musíme proste nájsť nástroj, ktorý, ktorý by nám pomohol riešiť problémy a prinašať riešenia. Ale samozrejme, okrem toho sú tu aj isté obavy. Sú to obavy našich malých a stredných podnikov týkajúcich sa vzniku a vytvorenia veľkých platformiem. E, preto máme kľúčovú úlohu nájsť tú správnu rovnováhu. Myslíme si, že keď sa pozeráme na otázku transparentnosti, e, tak toto je takisto jedna z hlavných otázok a nás veľmi zaujímavá, zaujímavá váš názor ako parlamentu. Pani Konkola ja som, ja, ja som takisto inžinier, ja nie som lekár, ale svoju pracovnú drahu som začal tým, že som v Bosne e, počas vojny e, pracoval pre e, nemocnicu a toto poprvýkrát e, a tu poprvýkrát vidím, že digitálna technológia zohráva obrovskú úlohu pri e, liečbe ľudí, zvyšovaní kvality života e, ergonomická medicína alebo mnohé ďalšie oblasti, kde e, členské štáty e, majú spoločné databázy, e, sú príkladom tohto, že je možné presnejšie zasiahnuť v prípade problémov a znížiť náklady na zdravotníctvo. E, toto sú e, veľmi e, dlhodobé záležitosti a ja preto kedykoľvek prídem medzi vás, aby sme mohli hovoriť o týchto otázkach. A pokiaľ existuje nejaký sektor, kde môže európsky prístup a i zaznamenať veľký prínos, to je práve zdravotníctvo. A toto je dôležité nielen z ľudského hľadiska, ale aj z ekonomického hľadiska, z hľadiska pretože e, výdavky na zdravotníctvo predstavujú takmer vo všetkých členských štátoch vyše 10 HDP a preto je to v našom záujme, aby sme vytvorili stabilný systém zavadzania inovácií do takých oblastí, ako je zdravotníctvo. Máme aj alternatívu e, v porovnaní s e, USA a s Čínou. My sa sústredujeme skôr na rozvoj oblasti, kde môžeme pomôcť našim ľuďom na miesto oblasti, kde by sme by, by vyvíjali nové zbrania a podobne. Preto je pre Európu oblasť zdravotníctva veľmi dôležitá. A GDPR je v tomto smere veľmi mocným nástrojom preto e, budú ľudia mať e, istotu, že nebudú zneužívané osobné údaje. Preto e, by som chcel povedať k nariadeniu B2B, že toto je veľmi dôležitý začiatok a našej práci ako spolu jednotlivcov. E, vy ste, pán predseda, hovorili o veľmi dôležitej veci, ktorou je dostupnosť širokopásmevo internetu pre všetkých občanov. Rokovania na túto tému sú veľmi široké, univerzálne služby boli predmetom diskusie a parlament jednoznačne požaduje, aby bol prístup k širokopásmovému internetu zabezpečený pre každého každého na území EÚ. Čiže jedna e, reakcia je legislatívne opatrenie, druho, druhá je e, vytvorenie alebo vyčlenenie príslušných prostriedkov, vrátanie európskych a e, miestnych. Ako som povedal, boli vyčlenené 3 miliardy na tento účel, predovšetkým tam, kde zlyháva trh. E, pokiaľ ide o bezpečnosť údajov a otvorené údaje, tak toto zostane takisto problémom na riešenie. Nemáme nejaké jednoduché riešenie. Vieme, že otvorené údaje sú veľmi dôležité, ale zároveň musia byť aj bezpečné. Ale nie je to protiklad vy ste sa o tom zmienili a je skutočne potrebné viac eh, investovať do eh, údajov, do spôsobu, akým sú uchovávané v Európe. Program Digitálna Európa bude venovať tejto otázke veľkú pozornosť, aby mohli byť údaje e, riadne uchovávané a e, využívané v Európe, predovšetkým na účely umelej inteligencie, na aplikácie AI. E, snažil som sa odpovedať na vaše otázky. Dúfam, že sa mi to podarilo. Pokiaľ nie, tak som pripravený na ne e, odpovedať písomne neskôr. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi zaujímavé. A toto bol aj dôvod, pretože sme vás pozvali na náš výbor, pretože eh, je dôležité, aby sme sa dozvedeli o tom, čo sa pripravuje pre spoločnosť v Európe, pre náš priemysel, pre zdravotníctvo, pre ďalšie sektory. A je to dôležité nielen pre verejnosť, ale aj pre nás, aby sme my ako členovia parlamentu vedeli, čo nás čaká, a eh, bez ohľadu na to, či je poslanec inžinierom, lekárom, doktorom filozofie. My všetci potrebujeme vedieť, akým spôsobom sa bude pristupovať k údaje, ako sa bude využívať digitálna technológia v celej Európe, aj internet, pretože to je veľmi dôležité pre všetky oblasti činnosti a preto dúfam, že pomerne čoskoro vás budeme môcť opätovne uvítať medzi nami, aby sme sa rozprávali o tejto a ďalších témach. Ďakujem. No, máme presné poludne. Takže to je vynikajúca situácia, pretože sa nám darí dodržiavať časový rozvrh. To je pomerne zriedkavé v takýchto inštitúciách, dokonca aj v Európskom parlamente. My e, ďalej máme na programe spätnú väzbu z prebiehajúcich rokovaní programu rozvoja európskeho obranného priemyslu pani Klostet e, riadenie, potom budú dve otázky. Čiže najprv by som odovzdal slovo pani Grostet. Ale ešte predtým mi dovolte informovať vás, že tretí dialog sa, týk, sa, sa odohral 3. mája, čiže je to pomerne čerstvá záležitosť a dúfame, že a teda 22. maja by, mal, by sa mal konať ten záverečný dialog, trialog. Nech sa páči, pani Klostet. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, boli tri trialógy 15. marca, 10. apríla, 3. mája. E, stanovisko parlamentu bolo vždy obhájené počas tých trialógov a mňa podporujú dvaja ďalší spravodajcovia z rozpočtového výboru a výboru pre zahraničné záležitosti a obranu, takže máme jednotný postoj a obhajujeme stanovisko parlamentu. Hovorilo sa o viacerých témach, najskôr o rozpočtu. My sme mali úplne rozličné postoje v porovnaní s radou. Rada spravila malý krok smerom k nám počas druhého trialógu 85 e, prerozdelenia existujúcich prostriedkov a my sme navrhli 25%, aby sme urobili tiež krok smerom k ním, ale vidíte, že je tam ešte stále obrovský rozdiel a chceme čo najviac sa vyhnúť E, prečerpávanie zdrojov z existujúcich programov. Potom e, oprávnené subjekty, ja som povedala, že je potrebné mať jasnejšiu výnimku pre podniky, ktoré kontrolujú tretie krajiny. Rada zohľadnila čiastočne postoj parlamentu, ale pripomínam, že je dôležité, že celý článok 7 e, o opravnenosti musí byť posilnený a nie len tá výnimka. Je to zásadné a teda musíme o tom ešte diskutovať. Pracovný program teraz. Tu sa ešte stále diskutuje o kompromise, tak aby bolo možné opodstatniť využívanie vykonávacieho aktu. My sme boli za delegovaný akt ako parlament, takže ide o to obhájiť právomoci parlamentu a upresniť v nariadení kategórie projektov, do ktorých majú spadať aj akcie financované z programu. Dúfam, že sa nám tu predsa len uh, podarí dospieť k dohode nie príliš ťažko. Potom neoprávnené akcie. Tu ešte pracujeme na znení, pretože rada má isté ťažkosti súhlasiť s nami navrhovaným znením, ale tiež verím, že rýchlo dospejeme k dohode. Potom e, finančné ustanovenia, tu sme sa dopracovali ku kompromisu a teda už sa v tomto programe nebudú uvádzať finančné nástroje, ale e, bude sa to plánovať po roku 2020 v novom programe, pretože tu je to program na roky 2019 a 2020, ale predsa len nám ide aj o tú kontinuitu programu aj po roku 2020. Takže na tie roky 2019-2020 sú to hlavne dotácie, ktoré sa využijú a teda kompromis sa nám podarilo dosiahnuť. Potom počet, minimálny počet členských krajín. Tu sme obhájili stanovisko parlamentu, minimálne tri podniky z troch rôznych členských krajín, aby teda mohlo vzniknúť konzorcium namiesto dvoch krajín, ktoré eh, navrhovala rada. Rada nás teda podporila. Máme teraz kompromis a ten by mal vyhovovať mnohým eh, poslancom, poslankyniam. Potom štruktúra bonusov naše stanovisko je blízke rade. Bonusy budú pridelené, keď projekt bude na zozname projektov PESCO, alebo keď tam budú malé a stredné podniky a keď e, umožňuje aj midcaps. My sme chceli čo najviac pre tieto bonusy, čiže 30 z ceny projektu, to sa nám zdá nevyhnutné, tak aby bolo možné využívať prostriedky programu a teda mm, mať čo najviac e, projektov. Trošku som prekročila svoj čas, ale je to mm, súhrn podstaty toho, čo sme e, buď už dosiahli, alebo o čom ešte diskutujeme. Najbližší trialog 22. maja. Dúfam, že budeme mať konečnú dohodu. Európsky parlament nestrácal čas, ako viete, ale žiaľ nebol koreper medzi dvoma trialógmi. Potom sa členské krajiny eh, nehrnuli do toho pokroku, takže dúfam, že na budúce príde rada so skutočným rokovacím mandátom a teda budeme to môcť završiť. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Grosted za informácie, ktoré ste nám poskytli stručne, veľmi opisne. Žiaľ, až na to načasovanie, ktoré nie je úplne najšťastnejšie. Teraz eh, riadenie. Pán Turmes. Ďakujem pekne, pán predseda. Ostanem pri francúzštine. Rokovania napredujú rozumne. To nie sú jednoduché. Je to ako pri varení, treba dobrú teplotu, dobrý tlak, e, dobré prísady, tak aby nakoniec e, vzniklo niečo chutné, stráviteľné. Naposledy sme mali dobré menu a podarilo sa nám odblokovať dôležitý bod a síce integrované plány energetika, klíma, na rok 2030. Tam eh, rada použila trik, bola tam eh, naformulovaná veta, ktorá naznačovala, že je to eh, povinné, to bolo v článku a v prílohe to už povinné nebolo. Našťastie sme to prehliadli, prekukli a rade sme povedali, že skutočne chcete mať plány, ktoré nebudú záväzné a ako to potom budeme môcť navzájom porovnávať. Takže predsedníctvo muselo uznať, že tá veta, tak ako ju naformulovala rada, bola minimálne nejasná, takže sa to podarilo objasniť. Budú teda plány do roku 2030 veľmi podrobné a budú... A to treba pochopiť Doteraz členské krajiny museli mať obnoviteľný plán a o rok na to plán pre energetickú účinnosť a potom museli vypracovať správu o bezpečnosti dodávok o sieťach. A teda teraz všetky plány sú súčasťou jedného jediného plánu. Vďaka tomu to bude čitateľnejšie. A keďže je to veľmi podrebné, tak to budeme môcť porovnať a vedieť, kto robí čo a čo sa skutočne dá e, využiť, na koho sa dá spolahnuť, čiže e, možno akási súťaž medzi tými najlepšími. A ďalší bod, kde došlo k pokroku pri klimatickej politike je CO2, ale ďalší dôležitý plyn, ktorým je metan, pretože má 35-45 krát vyšší potenciál ako CO2 a my sme sa trošku inšpirovali Kaliforniou. Kalifornia okrem svojej politiky pre CO2 má jasnú politiku aj pre metán. A naposledy na našom zasadnutí sme sa principiálne dohodli, že budeme mať stratégiu pre metán a teraz to dolaďujeme a potom bol tretí bod, e, inštitučný. Klimatická politika je najviac v rukách e, ministrov pre životné prostredie a e, ministri pre hospodárstvo a energetiku majú v rukách politiku pre energetiku. Potom bol nápad to spojiť. Podľa mňa by to bolo vytvorilo dosť nestráviteľné jedlo a teraz máme dohodu e, v tom zmysle, že budú dva výbory a niečo, čo je čiste klimatické, ostane v rukách ministrov pre klímu a to, čo je čiste energetické, ostane v rukách e, ministrov pre energetiku a hospodárstvo a potom e, robíme na tom spolu s komisiou, teda zistiť, či by sme mohli tieto dva výbory spojiť. Je tu dobrý pokrok. Trialóg nás čaká aj budúci týždeň a dúfame, že sa posunieme vpred v dvoch oblastiach. Energetická chudoba poprvé v Európe, keďže sme nezvládli až tak dobre e, finančnú e, krízu Lehman Brothers, čiže počet chudobných v Európe vzrástol a energetická chudoba. E, prečo vlastne o nej hovoríme? Prečo nie o chudobe v oblasti e, IKT alebo e, dopravy? je tu hlavne východná Európa, trošku staré, možno že budovy. Ľudia bývajú v domoch, ktoré nie sú veľmi energeticky účinné a naviac sú chudobní, nemajú prostriedky na renováciu. Preto je dôležité, aby sme sa snažili pri tých integrovaných plánoch nájsť mechanizmus, vďaka ktorému by takéto členské krajiny, kde sa vyskytuje energetická chudoba, aby sa s tým mohli popasovať. A ďalšia vec, o ktorú sa pokúsime budúci týždeň a týmto aj ukončím, eh, tzv. gap filler, odstraňovanie nedostatkov Členské krajiny budú musieť do konca roka uviesť, koľko obnoviteľných zdrojov vyjadrené v percentách budú mať do roku 2030. Takže hrozí prvá medzera a síce čo sa stane, ak bude napríklad stanovený 35-percentný cieľ a členské krajiny e, dosiahnu iba 33%, takže európsky cieľ bude 35 a potom e, jednotlivé vlády si stanovia 33 Čiže potom treba mechanizmus na doplnenie tohto rozdielu, aby všetky členské krajiny sa dohodli, že dosiahnu minimálne ten e, celoeurópsky cieľ a keď už ten stroj bude rozbehnutý, tak e, sa bude držať kurz. My chceme niečo skôr lineárne. E, Členské krajiny si to predstavujú trošku skôr v tvare banánu. Ako dosiahnuť, aby vlády spoločne v rokoch 2021, 2023, 2025 sa skutočne spoločne budú zasadzovať za obnoviteľné zdroje energie, aby sme dosiahli náš celoeurópsky cieľ do roku 2030. Vynikajúcu prácu tu odviedla rada, hlavne vďaka Francúzsku a Nemecku. Myslím, že sa tu tie názory postupne zjednocujú. Dúfam, že aj tu sa posunieme v budúci týždeň. A ešte posledný trialóg je naplánovaný na jún. A sú ešte dve, tri otvorené otázky. Mám však e, pocit ako skúsený kuchár, že je naozaj šanca, že to dovaríme do konca, ešte počas tohto predsedníctva rady. Ďakujem nášmu výrečnému kolegovi z troch minút e, si to natiahol na skoro 8, ale bolo to mimoriadne zaujímavé. Takže asi budeme pokračovať 20, teda po 26. apríli budúci týždeň a ešte v júni ten trialog. Dúfam, že to bude v pozitívnom duchu sa niesť. A teraz v neposlednom rade Ide o niečo výnimočné, Európsky kódex elektronickej komunikácie, o revíziu. A musíme zohľadniť to, že pani Del Castillo Vera je veľmi trpezlivá a ja sa jej teda pýtam na šiestý trialóg z 25. apríla, ako to vyzerá s budúcnosťou. Budem ho- hovoriť eh, v mojom materinskom jazyku, aby som bola naozaj čo najrychlejšia, pretože času ešte, je ešte menej. Čiže veľmi stručne. Vždy, keď som sa snažila vysvetliť fungovanie trialógov, tak sa to snažím e, uviesť v kontexte, prečo je tu tento legislatívny návrh. Ide o revíziu štyroch smerníc až toľko. A tieto štyri smernice tvoria tento legislatívny balík. Teraz sme v cieľovej rovinke. Dúfame, že to završíme v júni, tak ako sme to pôvodne naplánovali. A chceme mať regulačný rámec, ktorý bude podporovať investície, ktoré sú potrebné na to, ak Európa chce optimálne využiť všetky príležitosti, ktoré za sebou prinážajú e, digitálne zmeny. Treba novú generáciu na zaručenie maximálnej prepojenosti podľa odhadov komisie. Si to vyžaduje medzi 500 až 600 miliardami eur investícií. A teda hlavne zo strany súkromného sektora. Posledná revízia bola uskutočená v roku 2009. Tentokrát sa bude prehodnocovať ochrana údajov spotrebiteľov, samotných spotrebiteľov, právomoci aj investícií do infraštruktúry. A rozvoj sietí, tak aby to boli lákavé investície. Komisia predkladá niekoľko opatrení. Európsky parlament sa už k tomu vyjadril a rozdelili sme to na dve hlavné oblasti v záujme, alebo tri v záujme rokovaní. Um, najskôr je všetko, čo sa nezmestí do dvoch kategórií. Všetky elektronické aspekty, tam došlo k obrovskému pokroku v porovnaní s minulosťou. Radioelektrické spektrum napríklad ide o to mať skutočný digitálny jednotný trh. Teraz sme v poslednej etape a teda prístup k sieťam novej generácie. Je to nevyhnutné, keďže je dôležité, aby tie investície naozaj boli atraktívne na to, aby ich aj e, boli ochotní investori spraviť. A tá sieť musí byť tak silná, aby reagovala na všetky potreby spoločnosti, podnikov, občanov, všetkých nás. v nadchádzajúcom trialogu 22. mája. V rovnaký deň, ako bude na trialogu François Groste, chceme eh, zdôrazniť prístup. Vďaka tomu by sme mohli eh, vydlaždiť cestu poslednému trialogu 5. júna a ak všetko pôjde, tak ako si to želajú všetky tri inštitúcie, Rada, Komisia, Parlament, tak by sme to mohli dokončiť a oznámiť dobrú správu. Táto správa o digitálnej ekonomike. To je veľmi dôležitý spis tohto volebného obdobia. A tu sa zhodneme s komisiou a síce, že chceme, aby sme konečne mali niečo podarené. A dúfame, že teda budeme môcť oznámiť, že sme sa dohodli. Ďakujem za tieto pozitívne správy. Čakajú nás zásadné zmeny? Okrem e, iného aj vďaka nášmu príspevku. Ďakujem. Teraz sme vyčerpali náš program na dnešné doobede. Po obede sa stretneme v tejto istej miestnosti už o pol tretej. Seminár na tému Brexit a energetická politika. Všetci sú srdečne pozvaní, aj tí, ktorí tu nie sú.